platnému, e, napriek platnému právu nemôžu navštíviť svojho mandáta. To chcem len dať na, zna, na známosť. Ďakujeme za túto poľudovania hodnú správu, ktorá len ukazuje, ako veľmi eskaluje situácia na Ukrajine a aký dôležitý bude dôležitý, aký dôležitý bude ďalší postup parlamentu v súvislosti s dnešným uznesením tým pádom sa dostávame k hlasovaniu. Mám tu pred sebou správu tajn. Hlasuje sa len jedenkrát a to menovite. Nech sa páči, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pani spravodajkyňa si eh, želá prehovoriť. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, eh, po dohovore s ďalšími skupinami žiadam o to, aby záverečné hlasovanie o legislatívnom uznesení sa posunulo eh, od, oslovilo ma uh, e, uh, e, grecké predsedníctvo a ako prvé predsedníctvo vôbec sa chce ujať návrhu parlamentu pri ďalších uh, miestach sudcov, ktoré sa majú vytvárať Uh, bez ohľadu na ich pôvod